na parlamentom na vypracovanie stanoviska začne bežať zajtra, to znamená 18. júna 2010. Zápisnica z tohoto denného zasadnutia bude predložená parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho mini zasadnutia. Ak nemáme žiadne námietky, uznesenia, ktoré sme prijali na dnešnom zasadnutí, budú odovzdané tým, ktorým sú určené adresátom. Zasadnutie Európskeho parlamentu sa týmto preručuje a tej